Dobrý deň želám všetkým. Začali by sme naše dnešné stretnutie. Začnem oznámeniami. Nemohli sme dokončiť schôdzu koordinátorov dnes z časových dôvodov padli rôzne návrhy, ktoré politické skupiny prediskutovali. Ide o pracovný program na rok 2016 a o správach, ktoré by sme navrhli a predložili v tomto výbore. Túto prácu sme nedokončili, takže ako náhle budú definitívne rozhodnutia, koordinátori vás budú o nich informovať. A teraz budeme pokračovať s programom schôdze. Nasledujúci bod programu je navrhovaný kalendár schôdzi na rok 2016. Informácie máte e, k dispozícii. Neviem, či by ste chceli niečo navrhnúť. Ak nie sú pripomienky, tak tento kalendár schôdzi budeme považovať za schválený. Zdá sa, že je to tak. Keďže sa nikto neprihlásil, tak ideme na ďalší bod. A to sú správy. Tenemos eh, como primer eh, informe el gender budget, el presupuesto. Ako prvý bod je Pozmeňovací návrh hľadiska rodovej rovnosti rozpočet. Číslo 1 za, proti zdržali sa schválené. Dvojka v dvoch častiach, prvá časť kto je za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky. De la segunda parte de la enmienda Druhá časť čísla 2. Otváram hlasovanie. Se tie... Sí, lo no Se rechaza la je to zamietnuté. Druhý, druhá časť pozmeňovacieho návrhu číslo 3. Split vote, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Overíme si to, overujeme elektronicky. Druhá časť čísla 3, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 21 za, 6 proti, 1 sa zdržal. Číslo 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? No nie, je mi to jasné. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie číslo 4. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 6, dve časti, prvá časť to je za. A, ah, perdón, perdón, la mienda... Pardon, ospravedlňuje sa predsednička číslo 5, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Číslo 6, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si to. Druhá časť čísla 6, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 8. Dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Číslo 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Číslo 10 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Číslo 11 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. A teraz finálne hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 23 za, 5 proti, nikto sa nezdržal. Ideme na hlasovanie správy pána Urtasona Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politik plnenie priorit na rok 2015. Začneme hlasovaním číslo 19. Kto je za? Votos en contra. No, Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Číslo 19. Cerramos la votación. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 15 proti, nemám tú hlasovaciu kartičku, ale my dodávame môj hlas a ja by som bola proti, takže je zamietnutý tento návrh. Číslo 20, kto je za? 20 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si to, nie je to jasné. Zdá sa, že je to podobná situácia ako predchádzajúci návrh. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 13 za, 15 proti, 1 sa zdržal, takže zamietnuté. Číslo 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, overíme si to, číslo 22, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. ešte ďalšia kolegyňa, ktorá nemá kartičku a musí ma ju zaratať. A ak e, ja som v záviste proti, tak sa to vyrovnáva, tým pádom je to patová situácia a návrh je zamietnutý. Dvadsaťtri, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa schválené, 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený. Takže ideme na číslo 30 dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Druhá časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Číslo 31 za proti, zdržali sa schválené, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa schválené, 34 a 35 sú identické, hlasujeme spolu, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si. 34-35 spolu. Overujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 36, kto je za? Proti? Radšej si to overíme aj číslo 36. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Takže ideme na 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Tiež si to overíme. Zdá sa, že sa nevieme jasne rozhodnúť, väčšinou je to vždy veľmi tesný rozdiel. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. No tak buď som nevidela dobre, alebo sa zmenil názoru nikoho, ale je to schválené. Číslo 41 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 47, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Číslo 47, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 48 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 49 za. Proti. Zdržali sa schválené. 50 za. Proti. Zdržali sa schválené. 51 za. Proti. Zdržali sa schválené. 52 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 53 za. Proti. Zdržali sa schválené. 54 za. Proti. Zdržali sa schválené. 55 za. Proti. Zdržali sa schválené. 56 za. Proti. Zdržali sa schválené. 57, dve časti, prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa schválené. 59 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 2 za, proti, zdržali sa, overíme si to, kompromis 2, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, zamietnuté, kompromis 2, a teda ideme na číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to. Číslo 3, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 4 za. Trojka sa prijala, štvorka vypadá. 8, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté, 9 za, proti, zdržali sa, prijaté, číslo 10, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené číslo 11 za, proti, zdržali sa. Overíme si to číslo 11. Otváram hlasovanie. Se cierra la votación. Uzatváram, je to zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 13 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Se la votación. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa schválené. 16 za, proti, zdržali sa schválené. 17 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcem si to overiť mm, elektronicky. 18, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. V každom prípade to je zamietnuté. Povedali mi, že sme zabudli na číslo 15. Tak ešte si odhlasujeme číslo 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz finálne hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 21 za, 6 proti a 1 sa zdržal. Výborne. Pasamos a la votación del eh, Gender Mainstreaming Amendments. So... Máme tu pozmeňovacie návrhy k uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti úloha EU v OSN. Mohli by sme blokovo hlasovať? Áno? Nie? No dobre. Jeden za. Proti. Zdržali sa schválené. Dva za. Proti. Zdržania. Trojka za. Proti. Zdržali sa schválené. 4 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa schválené. 6 za, proti, schvál, e, zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz e, máme otázku na ústne zodpovedanie v súvislosti s cieľmi predchádzajúceho programu DAFNE v kontexte nového programu v oblasti práv rovnosti a občianstva. E, hlasujeme za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže to je všetko, pokiaľ ide o hlasovanie dnes.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 en el, orden del, día eh, tenemos que, este punto comienza a las once y por lo tanto mm, ni siquiera la, la... Náš program hovorí, že by sme mali začať o jedenástej a situácia je taká, že tu ešte nie je ani spravodajkyňa alebo spravodajca tomu, o čom budeme hovoriť. Takže by sme si dali teraz 15-minútovú prestávku do jedenástej čo by mal stačiť na kávu, ak si ju chcete dať. A potom o 11.00 budeme pokračovať s ďalšou témou. Dobre? No, lo hablas perfecto.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

Eh. Dobrý deň. Budeme pokračovať s eh, našou schôdzou a budeme hovoriť o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v digitálnom veku. Čo Ako iste viete, na začiatku volebného obdobia sme sa rozhodli zorganizovať verejné vypočutia predtým, ako sa schváli správa v tomto výbore v tejto problematike. Zaoberáme sa touto správou. Spravodajkyňa je pani Reintke. A skôr než začneme s rozpravou o samotnej správe, spravodajkyňa vysvetlí, aké sú všeobecné myšlienky. Otváram aj verejné vypočutie a ďakujem e, tým trom prítomným ktorí, hosťom, ktorí prišli medzi nás. Pripomínam, že máte pridelený čas 10 minút na vystúpenie, aby potom mohla prebehnúť rozprava. Pani Julia Šram, aktivistka a blogerka. Nech sa páči na 10 minút. Um, hello, Dobrý deň. Prepačte, takže vás pozdravujem ešte raz. Volám sa Julia Šram, som politologička, aj píšem a pracujem pre nadáciu Amadea Antonia, ktorá je spoločnosťou pre civil, občianskú spoločnosť a demokratickú kultúru. Budem hovoriť o nenávisných rečiach a mizogíny. E, ukazuje sa v poslednom období, čo znamená digitalizácia spoločnosti pre komunikáciu. Jednoducho povedané, politická diskurs, diskusia sa stáva demokratickejšia. V minulosti tam sme využívali inštitucionalizované médiá, for example everyday sexism or the hashtag auf. Napríklad sme mali v týchto možnostiach, v týchto médiách boli možnosti otvorené pre ženy hovoriť o sexuálnom obťažovaní a podobne. A ako vieme, toto je žiaducí vývoj. I keď samozrejme sa stretávame aj s e, tým, že niekedy to nevíde. Takže teraz je situácia taká, že v mnohých médiách práve s objavom sociálnych médií a demokratizáciou politickej debaty došlo aj k nárastu nenávisných e, štvavých rečí. Na, znamená to, aj, že popri náraste takýchto javov majú nové síly, ktoré ich potlačajú tiež väčší priestor hlavne otázka sexizmu a ženských práv sa v období digitálnej komunikácie dostala dopredu. Je na to viac dôvodov. Napríklad ženy častejšie využívajú so, sociálne médiá, tie počty sú rôzne, menia sa, ale je to významný počet, e, kde, keď vidíme, že ženy využívajú sociálne médiá vo väčšej miere a vidíme, že okolo 80-90 používateľov sú ženy a vidíme že si tu vymieňajú názory na témy, ktoré sú veľmi ženské, ako napríklad menštruácia, obťažovanie alebo ľútosť nad materstvom. To sú veci, o ktorých sa nepredpokladá, že by ženy o tom hovorili na verejnosti, ale robia to v sociálnych médiách. Využívajú ich aj na to, aby prekračovali tradičné obmedzenia. Napríklad v mediálnom svete Aj verejné osobnosti umelky nevyužívajú sociálne médiá na to, aby obchádzali určité limity alebo tabu. Napríklad speváčka Nicki Mináš to používa na to, aby prekročila obmedzenia reperskej scény. Vidíme aj ženy, ktoré sa organizujú na internete a jednoducho dávajú najavo, že im nezáleží na tom, čo si o nich mužský svet e, myslí alebo čo si myslí o ich témach. Takže vidíme, že sa objavujú aj proti e, ženské feministické skupiny, ale vidíme aj feministické skupiny, ktoré sa stávajú úspešné. Jedným z veľmi známych príkladov je Gamergate, je to odkaz na škandál Watergate a na internete ľudia nazývajú všetko gate. Je to veľmi jednoduchý prípad mladej ženy, ktorá bola veľmi úspešná pri navrhovaní hier, počítačových hier, mala dobré recenzie a potom sa objavil jej bývalý priateľ frajer a povedal jej a rozšíril reči, že je podvodnička a že správa s novinármi, ktorí sa venujú gamer. A, a celá táto vec sa stala najväčším internetovým škandálom. Viac už ako e, rok e, ľudia pracujú na Gamergate a snažia sa dokázať, že Eh, je to podvodnička, využívajú to na rozširovanie štvavých rečí proti ženiam. Takže vidíte tu na tie niektoré reakcie. Tu sú štyri príklady, ktoré ukazujú, ako vyzerá misogenia na internete. Takže táto slečna Zoe Quinn je tá navrhovateľka tých hier a to je ten článok vo Wikipédii. A potom tu máte misogynistov a antifeministkov, ktorí sa e, vyjadrujú k tomu a píšu do Wikipédie a trvá to už rok. A ešte stále je to dobrým príkladom a ako vidíme, iné ženy, napríklad Hydriana V musela opustiť svoj e, domov a toto je profil Kevin Dobson, to je chlap, ktorý je kritikom sexizmu aj gamerskej scény, aj hráčského odvetvia a je veľmi úspešná v tom. Takže hovoria, vieme, kde bývate, sú tam je, je tam jej adresa, že zabijú jej rodičov, zabijú ju a na poslednom obrázku vidíte napálim GTI, to je jedna sier, ktorú kritizujú kvôli sexizmu, aby som dokázal povraždiť nejaké baby okolo. A to sú tí, ktorých sa vám odvážim ukázať. To, je naozaj, to, čo je naozaj veľmi tvrdé, to nechcem ukázať. Toto je len náznak toho, ako to vyzerá, tá všeobecná misogénia a potom koordinované útoky na niektoré ženy, a dôvody sú väčšinou misogénia. Takže mnoho žien bolo v podobnej situácii a využívali e, tieto médiá na to, aby získali postavenie a moc, ale výsledkom je práve tieto misogénia a nenávisné reči. Online. Pre-social media, sexual harassment and forms... Takže vidíme, že tento problém sa ale veľmi často zamieta pod stôl, i keď dochádza k zmene a začína sa o probléme hovoriť. Vidíme, že ženy sú vystavené väčšiemu obťažovaniu ako muži, černosi viac ako belosi, homosexuáli viac ako heterosexuáli. To všetko na interne. Nenávisné reči sú súčasťou komunikácie, ktorá súvisí so získaním moci v spoločnosti. A preto treba konať každý útok e, treba riešiť. Nenávisné reči sa preto e, odlišujú od kybernetického mobbingu, ale nenávisné reči predstavujú útok na spoločenské vzťahy. Mobbing e, predstavuje len určité, šikana predstavuje len určitý kontext, tam ide o šikanovanie medzi rovesníkmi i keď samozrejme šikana a nenávisné reči môžu ísť ruka v ruke. A spojenie, spojenie mizo, e, nenávistných rečí a šikanovania môže e, dospieť do niečoho, čo nazývame e, shitstorm, teda to by znamenalo už ako úplne vyliatý záchod na niekoho, ktorý môže vytvoriť veľké duševné problémy u postihnutých osôb Ako som už ukázala, mizogénia online obsahuje mnohé výhražky s násilnením smrťou alebo e, uvoľnenie súkromných informácií o dotyčnej osobe tej žene a podobne. Potom sú tam tie mstivé pornografické záznamy, kde sa všetko dáva dokopy a toto revenge porn znamená, zverejňovanie obrázkov nahých žien alebo chulostivých situácií. Niekto vás v takej situácii odfotí, dá to na sieť a táto žena je potom zahambená alebo obťažovaná podobne. Potom ďalším krokom sú koordinované útoky, ktoré sú koordinované a e, veľmi účinné, keď chcete ženy umlčať Mnoho žien opustilo toto odvetvie, digitálne odvetvie, opustilo politické činnosti práve kvôli takýmto nenávisným e, rečiam a mizogény na online. A každodenný sexizmus to je takisto online problém každý deň. Takže nenávisné reči a mizogénia sú problémom na internete a treba proti ním bojovať. Ako? prvom rade chcem povedať, že zvyšovanie cenzúry a dohľadu problém nevyrieši, pretože anonymita nie je problémom. Takže vieme, ako to funguje, vieme, že je to veľký tlak na ženy, najmä mladé ženy a robia tak, pretože si myslia, že je to v poriadku, lebo to je signál, ktorý vysiela spoločnosť, že nám aj tak nikto nepomôže možno bojovať rôznymi spôsobmi. Niektoré spôsoby e, šírenia nenávisných rečí sa dajú riešiť právnymi cestami, ale niektoré nie. Na to musí reagovať občianská spoločnosť. Treba e, sa venovať tomu na politickej úrovni a nie represívnymi opatreniami. Máme niekoľko možností, ako robiť. Napríklad môžeme mazať a blokovať, môžeme ale rozširovať opačný proces, iné reči, iné, e, inú komunikáciu, ktorá je protikladom nenávisnej komunikácie. Ale zatiaľ je veľmi málo organizácií, ktoré sú koordinované v tejto činnosti. Je to veľmi namáhavá činnosť, pretože ideologické diskusie sú veľmi náročné a e, niekedy sa nedá argumentovať faktami. Keď komunikujete s niekým, kto problém nepozná, tam môžete argumentovať. Musíme vytvoriť stratégiu, ktorá bude bojovať proti takýmto nenávisným rečiam a mizogény. Okrem toho treba ľudí vzdelávať. E, školy zohrávajú v tejto výchove veľmi dôležitú úlohu. Preto máme takéto predstavy, ako by sa mohlo bojovať proti takýmto problémom, o ktorých som tu hovorila. Na to potrebujeme získať finančné prostriedky na rôzne iniciatívy, ktoré riešia nenávisné reči a mizogéniu, alebo vynakladať prostriedky na to, aby takéto iniciatívy vôbec vznikali, teda iniciatívy na boj proti mizogénii a nenávisným rečiam potrebujeme euro, celoeurópske iniciatívy, najmä na úrovni škôl, ktoré by rozvíjali stereotypy rodového charakteru. Aj na európskej úrovni potrebujeme viac pracovať v oblasti antisexizmu, diskriminácie, nenávisných rečí. pretože zatiaľ represívne cesty sa neukázali ako vhodné a dostatočné. A preto okrem týchto úrovní práce, o ktorých som tu hovorila, treba sa zamerať vo veľkej miere na internet, pretože to je dnešné boisko. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a veľmi rada odpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Verge. Pracuje na špecializovaných eh, web stránkach, ktorá eh, sa venuje sociálnym sieťam. Yes. Uh, like uh, V prvom rade sa vám chcem poďakovať za túto príležitosť a dovolte, aby som sa poďakovala Konstanc osobne, ktorá mi toto všetko sprostredkovala. Ja som francúzska a budem pokračovať v mojom prejave po francúzsky. Takže budem pokračovať po francúzsky. Keď hovoríme o rovnosti mužov a žien, tak najdôležitejšie sa mi zdá povedať, že tá, ten hlavný boj, ktorý nás ešte čaká, je boj o územie, pretože všetky otázky rovnosti mužov a žien s tým súvisia. Ženy postupne dobývajú určité územie, a to hlavne preto, že sa zmocňujú verejného priestoru, ktorý bol veľmi dlho v rukách mužov. Ženy boli zvyčajne odkázané alebo mohli zostávať len v priestore. To sú také dva príklady, o ktoré som chcela humorne e, ilustrovať toho, kde mohli ženy byť vo verejnom priestore. Ženy boli dlho vykazované do súkromného priestoru alebo do domácnosti. Verejný priestor bol vyhradený, odčlenený a e, ženy sa videli ako len niekto, kto prechádza týmto priestorom, ale ženy v ňom mohli priamo, pardon, teda ženy mohli len prechádzať, ale muži v ňom mohli tak povediať sparkovať. Bolo to vidieť niekedy vo verejnej doprave, vo Francúzsku sa o tom dosť hovorí a vidíme to aj v jednotlivých štvrtiach. Tí, ktorí sa presadzujú vo verejnom priestore v konkrétnej štvrte sú väčšinou muži a ženy sú tam vnímané skôr ako niečo, čo tam tak povediac nepatrí. A vidíme to aj v ďalších problematických otázkach, napríklad v štvrtiach, kde je snaha vymazať ženy z verejného priestoru. E, vidíme snahy o to, aby sa žena sk- skovávala za šatkami, závojami, a tak úplne zmizne. Verejný priestor je treba dobývať. A ako ste povedali, existuje aj ďalší nový boj v tomto dobývaní verejného priestoru, kde tento verejný priestor dnes tvorí internet v širokom slova zmysle. Ja tu vidím dve identity. Je to digitálny priestor, ktorý je prejavom vyjadrovania sa na v sociálnych médiách. A je to priestor nielen pre vyjadrovanie, ale aj na tvorbu názorov, ktoré sa môžu dnes stať aj názormi väčšiny. A potom, a myslím si, že vy o tom budete ešte hovoriť, keď budete hovoriť o SISku, máme nový verejný priestor, ktorý sa tvorí v digitálnom priestore a je to priestor, ktorý je nositeľom nového spôsobu organizácie a štrukturovania sociálnych väzieb alebo pracovných väzieb. Ide o to, že či v tomto novom verejnom priestore, kde je identita digitálneho priestoru a potom je tu ten hospodársky priestor, treba zistiť, či tam pretrvávajú rodové stereotypy, či nerovnosť, ktorá sa objavila v tradičnom verejnom priestore, sa znovu e, objavuje a transformuje v tomto priestore, či existujú nové príležitosti, ktoré tento priestor otvára. Ja rozhodne nechcem bagatelizovať problémy, ktoré existujú. Vy ste ich tu už veľmi široko načetli, ale ja by som sa chcela skôr zamerať na príležitosti, ktoré existujú Neviem, či ste videli túto obálku Newsweeku, ktorá bola veľmi bohato komentovaná. Tikala sa žien zo Silicon Valley a Newsweek chcel ilustrovať, ako je v Silicon Valley stále viac a viac žien a použil na to tento obrázok, ktorý je veľmi sexistický a zároveň sa rozširuje po celom svete. Takže vidíme, že rodové stereotypy pretrvávajú v digitálnom priestore. Existuje tu hrozba nových nerovností, najmä pokiaľ ide o používanie nového jazyka v informatike. Vidíme nerovnosť v zaobchádzaní, pri odmeňovaní alebo aj v spôsobe toho, ako majú ženy malý priestor v hospodárskom svete. Vidíme, že stále viac sa zužuje pyramída, pokiaľ ide o účasť žien na vedeckom alebo technickom vzdelávaní. Vo Francúzsku len 10 žien pracuje ako vývojové pracovníčky alebo majú iné technické zamestnanie v digitálnom odbore. Ale tieto príležitosti existujú sú e, von, vonkajšou hrani- e, vlastnosťou internetu, lebo internet odstraňuje hranice a digitálny svet je priestor, ktorý nie je organizovaný vertikálne, ale organizovaný horizontálne. Takže umožňuje oveľa masívnejšie, rýchlejšie zapojenie žien a všetkých tých, ktorí by mohli byť trvale vylúčení alebo zbavení takejto síry, sily. Veľa sa hovorí o neutralite webu, ale samotné jadro digitálneho priestoru je práve na to, sa točí okolo toho pojmu neutrality a rovnosti. Ako môžeme dnes využiť tieto príležitosti? Ako môžeme dnes toto DNA digitálneho priestoru využiť v prospech žien. V prvom rade treba naďalej bojovať na tomto novom území s rodovými stereotypmi. Treba vychádzať zo zásady, že stereotypy pretrvávajú a že musíme vytrvať v tomto boji proti rodovým stereotypom. A potom je tu ešte ten syndrom, ktorý ženy dobre poznajú, ktorý ešte znásobuje tento digitálny priestor. To je taký dvojitý handicap v tomto priestore a to je syndrom imposter, To znamená, že ženy sami seba autocenzurujú a majú pocit, že nepatria do tohto priestoru, ktorý ovláda intelektuálne aj ekonomicky muži. Takže je treba bojovať aj s týmto syndromom, ktorý je veľmi silný. Je tu niekoľko iniciatív k tejto veci. Je to Korsintika 6 Franc, to sú skupiny, ktoré sa snažia každý deň o to, aby sa mohli ženy rozvíjať vo vedeckých a technických odboroch. A až keď sa to bude robiť takto masovo, keď sa budú objavovať nové príklady, tak len vtedy budeme môcť efektívnejšie bojovať s týmto syndromom, pretože ak je to skutočne syndrom, tak to znamená, že sa z neho môžeme aj vyliečiť. To je taký optimistický pohľad na vec. Okrem toho, keď sa pozrieme na spoločnosť Uber, tak vidíme, že tí, ktorí sú najvzdialenejší hospodárskym príležitostiam, tak tí majú svoju šancu a to môže platiť aj pre ďalšie iniciatívy. A samozrejme, že nechci rozdielovať príležitosti na príležitosti pre mužov a ženy a všeobecné príležitosti, ale ale v prípade Uberu je to veľmi jasné, pretože keď sa pozriete, kto tam pracuje, tak sú to veľmi často ľudia, ktorí boli vzdialení hru práce a toto je práve tá príležitosť, ktorú dáva digitálny priestor a umožňuje rýchlejšie, hromadnejšie sa dostať do nejakého obdo- e, kruhu, ktorý bol predtým uzavretý. A potom je tu ešte ďalšia problematika, ktorá sa týka vzdelávania. A chcem ocitovať riaditeľku OSN pre ženské otázky, ktorá veľmi dobre zhrnula tieto problémy. Ak nepomôžeme ženám v prístupe k novým technológiám, tak, že nám upierame účasť na vývoji v 21. storočí. Ide presne o to. Nemôžeme sa snažiť len v oblasti tradičného vzdelávania. Musíme si uvedomiť, že je potrebné, aby sa dievčatá už od útleho veku učili novému počítačovému, nový počítačový jazyk. Je to nový jazyk, ktorý by sa mali učiť už v škole. Nielen z praktického hľadiska, ale aj preto, aby sme zapracovali do vzdelávania nový prístup k ponímaniu jazyka, k ponímaniu digitálneho priestoru. Vzdela, pri vzdelávaní sa hovorí, že treba začať vždy od útleho veku, a to najmä u žien. A platí to aj tu vo všetkých krajinách, či rozvinutých alebo rozvojových, by sa mala e, riešiť otázka učenia sa takéhoto jazyka, učenia sa nových technológií. To je potrebné. Nesmie sa to vnímať ako technická hračka, ako niečo zbytočné. Treba to chápať ako predpoklad pre učenie a vzdelávanie. A až keď budeme v tomto vytrvali, keď sa sústredíme na tento nový priestor, digitálny priestor, ktorý takto otvára nové príležitosti, tak potom, ak budeme naďalej vytrvali v boji proti rodovým stereotypom a sústredíme sa na vzdelávanie v oblasti nových technológií, tak potom môžeme rýchlejšie a viditeľnejšie dospieť k rovnosti mužov a žien. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Verge. A na záver vystúpenia hostí odborníkov pani Monique Monroe zo Cisco. So I'm, um... Ja nemám nič pripravené, žiadne priesvitky, takže, takže ma budete musieť počúvať. Vážení účastníci, pani prečenička, som veľmi rada, že mám príležitosť sa k vám prihovoriť dnes v súvislosti so základnou témou, ktorá, zásadnou témou, ktorá sa ma veľmi týka. Um, ide o um, prejav, ktorý sa uskutočne v dobe, kedy zažívame obrovskú vlnu migrácie, najväčšiu druhej svetovej vojny. Ja samozrejme nebudem používať štatistiky a údaje tu, pretože vy tieto údaje poznáte, ale poviem, že ako spoločnosť sme vydali v novembri 2014 vlastnú štatistiku, vlastné údaje, podľa ktorej 85 85 eh, pozícií v spoločnostiach vyplňajú muži. V oblasti riadenia vedúcich pozícií je to 19 Ja by som chcela orámcovať, tak z túto diskusiu a ak eh, určitými eh, myšlienkami. Technológia je prostriedkom a muži by mali byť súčasťou riešenia tejto problematiky. E, budete počuť dosť z toho, o čom už hovorili aj moje dve e, kolegyne predrečníčky. Ako Marian Edelman povedala, ak sa vám svet nepáči, taký, aký je, e, musíte ho zmeniť. Dámy a páni, máte povinnosť zmeniť tento svet spolupracovať e, nestačí, e, nevyrieši to len problémy, ale my sme si, musíme si uvedomať, že sme si požičali tento svet od našich detí a musíme vytvoriť svet, ktorý prekoná naše predstavy e, o svete. Takže moja vízia je vytvoriť nejakú superkritickú e, ekonomiku. Skratka, preto to je SHE, SHE ktoré, ide o ekonomiku, ktorá integruje ľudské hodnoty a je to príležitosť na inováciu práce. Ide o väčší tok e, myšlienok, inovácie a väčšie možnosti. Technológie e, sú pre nás tým e, bíkom. To znamená, že môžeme vycvičiť, zaškoliť viac žien, aby ho mohli osedlať. A v tomto nám pomáhajú technológie. Ide o narušenie vzdelania a predstavte si, že ženy budú používať e, software z otvorených zdrojov. Predstavte Myslíte si, že narušíme kultúrne bariéry v prostredníctvom e, tohto SHE? Čo táto platforma e, môže dosiahnuť a ako by mohla e, vyzerať? Hovorme o prostriedku ktorý posilní pozíciu žien, napríklad software z otvoreného zdroju, reťazové technológie, môžeme mať aplikácie SHE SHE. Môžeme tu mať aukčný mechanizmus, ktorý určí hodnotu API. Otvorený zdroj je veľmi úspešný um, koncept, ktorý vedie k vytvoreniu väčších možností. V podstate ide o takéto typy um, konštrukcií, ktoré môžeme dnes použiť. GitHub je základom pre platformy, ktorá umožní spoluprácu na základe otvoreného zdroja. Ženy, E, z celého sveta sa spolu môžu naučiť a e, súčasne sa posilňovať, aby úspeli. Prostredníctvom prístupu k internetu, prostredníctvom smartfónov je tu viacero spoločností, ktoré pracujú na takomto spôsobe zmenenia vzdelávania e, a podporujú prístup k internetu. Napríklad spoločnosť XPRIZE Takže predstavte si, keď, keby ste zobrali tablet do odlahlej dediny, kde nikdy nepracovali s takýmito technológiami, za niekoľko hodín deti zistia, ako zapnúť toto zariadenie a budú jeden z druhého učiť, ako s tým pracovať. Takže toto je platforma SHE, kedy technológia je prostriedkom pre ženy možno použiť e, blokové reťazce aj e, v súvislosti s prekonávaním bariér, geografických, technologických bariér. Moja predstava je internet žien. Viete si to predstaviť? Technologické, netechnologické spoločnosti e, potrebujú ženy ženy sú líderkami už v mnohých oblastiach. Už toto bolo povedané. E, stoja na čele e, textovania, posielania správ, e, elektronického obchodu. A tak, ako napreduje technológia a má čoraz väčší dopad na naše životy, pracovné príležitosti vďaka technológiám rastú trikrát rýchlejšie ako v akejkoľvek inej oblasti v Európe rýchlosť zmien sa e, urýchluje a je to exponenciálne. Dnes musíme e, byť bez nesmieme sa báť, riskovať, aby sme prekonali tieto prekažky. Musíme vytvárať nové e, stopy. Tých 7,3 miliardy by malo byť už vyše 8 miliard o niekoľko rokov Často sa ženy prehliadajú v časoch krízy. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť ako východisko toho, čo robíme v digitálnej spoločnosti 21. storočia, prínos zahrnúť túto kategóriu obyvateľstva je obrovská. Dámy a páni, práve preto je tá situácia tragická. Často je to druhorada otázka súčasnosti, ale rodová rovnosť je zásadnou v tejto oblasti. Nepodceňujme e, dopad. Kultúra, média majú e, ako, ako katalizátor zmien. E, nemožno to brať tak, že ak niečo nevidíme, tak to nie je. Jednoduché je hovoriť o technológiách, ale chcem sa venovať aj inej výzve, organizačnej zmene Organizačná zmena a kultúrna zmena je oveľa ťažšia. V Cisco máme mm, Men for Inclusion, kedy muži majú príležitosť e, získať ženy ako spojencov a ženy zase vyhľadávajú recipročne mužov. A spolu môžeme dosiahnuť ciele, ktoré sme predtým nedosiahli. Očakávame, že tu výsledkom bude výraznejšia spolupráca a posunutie tejto rodovej iniciatívy a súčasne vytváranie viac možností. Je to merateľné a v podstate to bude viesť k väčšej inovácii a možno nám to bude trvať asi tak 5 rokov. Je to cesta, ale dúfame, že e, sa tu vytvoria možnosti, silnejšia reciprocita e, s mužmi a lepšie výsledky pre Cisco a uchovať. A toto je obrovská výzva pre takú spoločnosť, ako je naša zachovanie a talentu. Môžeme hovoriť o posilňovaní vzdelávania, ale keď sa e, ide hlavne o udržanie toho talentu, výskumníci v Spojených štátoch uviedli, že technologické ženy e, nie sú zlomené. Opakujem, technologické ženy nie sú zlomené a muži, ktorí sú technológmi, nie sú nepriateľmi. E, máme tu určité, určitú zaujatosť, takže je to veľká výzva. Všetci Takže na záver by som vám chcela dať jednu úlohu. Ide o 9 odporúčaní, ide o 9 mojich odporúčaní. Niektoré som už aj spomenula. Okrem e, materskej, otcovskej dovolenky. Hovoríme poprvé o implementácii mediálnej kampane, kedy muži budú presadzovať ženy a poukazovať na nejako líderky. Po druhé, môžeme môžeme vytvoriť film. Eh, jedna žena vytvorila z Francúzska film eh, pod názvom Ona to začala. Po tretie, poukážme na ženy líderky z minulosti. Máme z histórie vynikajúcich, vynikajúce podnikateľky, na ktoré môžeme poukázať s kurátorkou v Múzeu Spojených štátov som sa stretla a ona práve o tom hovorila, že štyri ženy boli vyobrazené, keď sa začalo hovoriť o tých veľkých počítačoch a boli uvedzané ako vzory. Takže keby sme o tom nevedeli, keďže to nie je e, v knihách e, dejepisu, nevedeli by sme, že ženy sú v tejto oblasti vzormi. Ďalej, predstavte si ekvivalent Nobelovej ceny pre spoločnosť a krajinu, ktorá považuje e, ženu za rovno, rovnakého partnera. Uh, treba poukazovať napríklad hľady spolupráce mužov a žien. Treba zaangažovať obe strany. Sedmička. Podporiť vzdelávanie žien v oblasti zručnosti aj v strednom veku a ku koncu kariéry ja používam e, na to slovo pipeline, e, produktovod, pretože čo ak v 40-50 rokoch chcete sa oboznaviť nejakými technológiami, takže to môžeme označiť ako za kampaň, ktorá nepríde nikdy príliš neskoro. Sedmička, osem zmiešané panely pri konferenciách. Ja som bola na konferenciách, kde sa hovorilo o rôznych témach a experti e, tam sedeli a boli to ženy. Takže je potrebné toto podporovať. Deviatka, podporiť e, ženy, e, podnikateľky a ich prezentácie a budú posudzované panelom, ktorý je zmiešaného pohľavia. ženy, ak sa do niečoho zaangažujú, tak e, e, dojde k určitému nadviazaniu spojenia a súčasne sa chopia príležitosti. Vieme si predstaviť akýkoľvek dôvod, aby sme primeli mužov k tomu, aby sa stali spojencami ženou. Bolo by dobre, keby sme mali planetu, kde pomere 50-50 by sme sa podielali na rôznych iniciatívach. A dokonca som sa nespomenula, a nespomenula som ani o absentujúcich ženách, ktoré často nemajú právo ani prístup e, k, napríklad ani Európa má príležitosť, aby bola vodcom e, na našej planete, takže musíme konať už dnes. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Morov. Ďakujem za e, tieto tri vystúpenia. Myslím, že veľmi jasne ste nám poukázali, aké sú výzvy, ktorým čelíme v súčasnosti a e, snažíme sa pracovať aj v našom výbore, aby sa pre ženy zabezpečil rovnaký prístup aj v profesionálnom živote, v práci a tak ďalej. Ja si myslím, že je to rozhodujúce. teraz by som dala slovo spravodajkyni pani Reintke, aby nám urobila uvedenie, aké sú jej hlavné myšlienky, ktoré by ona chcela, aby boli v tejto správe a potom urobíme výmenu názorov. Ďakujem pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým rečníkom. Rečníčka, myslím si, že to bolo veľmi dobre všetko, čo tu povedali, vyvážené, vhodné, ukázalo mnoho rôznych príkladov toho, kde sa všade prejavuje e, rozmer zmocnenia žien v digitálnom veku. Preto sme vlastne chceli mať túto správu, a my súhlasíme s tým, čo ste všetky, všetky povedali. Digitalizácia, ktorú vidíme, revolucionalizuje našu spoločnosť v rôznych oblastiach. A to má aj negatívne, aj pozitívne účinky. Poskytuje to veľa príležitostí. A keď si pozrieme možnosti, ktoré sa týkajú využitia internetu ako demokratickej platformy, ako ste vy, pani Šram, povedali, alebo nástroje na vytvorenie rozmanitejšieho hospodárskeho života, ako pani Monro ukázala, ale aj e, z hľadiska trhu práce, zmeny trhu práce, príležitosti pre žien, ako pani Berže povedala. Ale musíme sa aj zaoberať tomto výbore ďalšími aspektmi. My sme sa venovali napríklad otázke násilia voči ženám a aj tam sa môžeme zamerať na to, musíme zamerať na to, čo môže žena spraviť preto, aby bojovala proti, aby sme bojovali, čo môže EP spraviť preto, aby sme bojovali proti tomuto javu, aké rôzne formy boja proti násiliu voči ženám a podobne. A to vidíme aj na internete nakoniec. Takže toto je ten pravý okamžik na to, aby sme o tom hovorili. Sme na začiatku cesty ktorú nazýva Európska komisia Digitálna agenda. Budeme mať veľa iniciatív na podporu udržateľnej digitalizácie našej spoločnosti. Avšak opäť rodová rovnosť nebola uvedená ako jedna, jeden zo základných, ako jedna zo základných zásad tohto úsilia a neskôr sa pozerať na to, ako možno začleniť ženy e, do nejakého úsilia, považujeme za neskorý prístup. My si myslíme, že od začiatku rodová rovnosť musí byť jednou z vedúcich zásad E, formulovania nových politík a tam ide aj o začlenenie žien. V tomto kontexte by som chcela poukázať na niektoré oblasti. Vy ste už spomenuli viackrát, ale ja v mojom vstupe by som vychádzala z pracovného dokumentu, ktorý sme pripravili, kde hovoríme o demokracii a rovnosti a o otázke vzdelávania a prístupu na trh práce, hovoríme o udržateľnom hospodárskom vývoje a o násilí voči ženám a o štruktúre, ako pristupovať k tejto téme. Ale ja ako spravodajkyňa, keď hovoríme o týchto témach, som ešte stále otvorená voči tomu, že či by mala mať naša správa inú štruktúru alebo obsahovať aj iné body. Uh, Digitalizácia našich spoločností je podľa mňa v prvom rade veľká príležitosť. Možnosť využitia internetu ako demokratickej platformy je niečo, čo môže dať ženám veľkú moc, veľkú silu, najmä preto, e, že sú marginalizovanou skupinou, aj keď predstavujeme 51 obyvateľov sveta. Takže z hľadiska demokratického vývoja možno využiť internet ako nástroj na zmocnenie žien keď si pozrieme problematiku trhu práce a sektor IT a pozrieme si tu na tie čísla, tak vidíme, že 85 oslov v tomto odvetví sú muži. A to je najmä ničivé z hľadiska toho, že práve teraz aj v budúcnosti budú vytvárané pracovné miesta, hlavne v tomto odvetvi. A teraz v dobe krízy s veľkou nezamestnanosťou, najmä žien, treba využiť túto príležitosť, aby aj ženy mali šancu. Každý rok vzniká 120 tisíc pracovných miest v tomto odvetvi a preto my z úrovne EÚ by sme sa mali pozrieť na to, ako by mohli byť ženy do tohto zahrnuté. Potom sa hovorilo o nedostatočnom zastúpení žien pri rozhodovaní najmä v e, sektore výpočtovej techniky. Hovoríme aj o veľmi nízkom jednocifernom počte žien vo vedúcich pozíciách vo firmách. A tu o tom musíme hovoriť. Máme iniciatívu Ženy do správnych rád a potom osobné zameranie na sektor výpočtovej techniky, aby sme videli, ako môžeme motivovať E, aby bolo viac žien zahrnutých do rozhodovacích orgánov. Nejde tu len o IKT, ale aj o celý trh práce, na ktorý bude vplývať digitalizácia a tu sa musíme zaoberať tým, čo budú pracovné príležitosti budúcnosti, ktoré joby zamestnania zmiznú. To je najmä veľká výzva pre ženy. A pokiaľ ide o pracovné podmienky, vy ste tu hovorili o príklade Uberu, pani Berže, a to je skutočne veľká téma, pracovné podmienky, zastúpenie pracovníkov, ako to zabezpečíme v dobe digitálneho trhu práce. Ale aj tu vidíme príležitosti. My sme teraz navrhli stratégiu, ktorá sa týka lepšej rovnováhy v pracovnom živote. Digitalizácia trhu práce môže byť príležitosťou najmä pre ženy, ktoré majú povinnosti ako matky alebo sa musia starať o ostatných. Potom ste spomenuli, že vzdelávanie, vzdelanie je mimoriadne dôležité. To nejde len o to, ako môže e, e, byť viac žien zapojených do hlavných tém, ale ide hlavne o to, ako sa môže stať digitálna téma súčasťou všetkého, všetkých oblastí, povedzme vzdelávania, univerz- e, vzdelávania v základných školách, na univerzitách a podobne, lebo to je niečo, čo ovplyvní e, celú spoločnosť. Keď sa pozeráme na udržateľný hospodársky rozvoj, tak vidíme, že diverzifikácia našej ekonomiky zvýši e, jej udržateľnosť, pretože budú zastúpené rôzne skupiny, E, spoločnosti a to je veľmi dôležité pre tie oblasti, ktoré veľmi zmenia našu spoločnosť v nadchádzajúcich rokoch. A tu sa musíme pozrieť na financujúce možnosti pre startupy. Máme tu potom Junckerov plán, investičný plán, to, ako sa peniaze rozdelia, a možno by sa mohli rozdielovať podľa kritérií, ktoré zohľadňujú aj zastúpenie žien, povedzme, v tých firmách, ktoré zostanú podporu a tu sa samozrejme musíme zaoberať príkladom žien podnikateliek, ktoré už spravili veľa, ale myslím si, že to musíme e, stále zdôrazňovať, pretože veľmi často tieto osoby pracujú vo veľmi ťažkom prostredí, ale odvádzajú pritom vynikajúcu prácu. To, o čom hovorila pani E, šram, je to násilie. Takže musíme ukázať, že, sú tu, že sa e, internet využíva na šikanu, na šírenie nenávisných reší a ženy musia prelamovať patriarchálne zdroj, e, modely, ktoré existujú v našich spoločnostiach a pokiaľ ide o podporu občianskej spoločnosti, spoločnosti. Je tu návrh lepšej odbornej prípravy pre e, povedzme silové zložky a podobne. To troška prekračuje ten rámec, o ktorom ste chceli hovoriť, ale e, potrebujeme, aby ženy e, predstavovali protiváhu rôznym negatívnym snahám a my musíme rozšíriť takéto veci, nikdy nie je neskoro. Musíme byť aktívne na internete a stať sa živou protisilou. Ja som veľa hovorila, ale zaznelo tu veľmi veľa myšlienok a ja dúfam, že získame ešte viac predstavy o tom, ako bude táto správa nakoniec vyzerať. Ja sa veľmi teším na túto diskusiu a dúfam, že budeme spolupracovať s viacerými ženskými organizáciami, odbormi a rôznymi zainteresovanými stranami a takto sa nám podarí ovplyvniť spôsob, ktorým eh, Európska komisia bude formovať priestor, ako aj to, ako bude vyzerať a ako sa bude Európska únia týmto vysporiadať. Ďakujem a teraz otváram výmenu názorov s predstaviteľmi jednotlivých politických skupín a tieňovými spravodajcami v mene EPP. Má slovo pani Legrib, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som tiež veľmi vrelo a z hĺbky srdca poďakovala trom rečničkám ktoré prišli dnes na naše stretnutie. Tie tri prezentácie boli absolútne e, vášnivé, alebo teda vášnivo zaujímavé pre nás, preto som použila toto slovo. E, bohužiaľ nie všetky kolegy nemohli byť dnes prítomné e, v sále kvôli nabitému programu a určite teda budú ľutovať, ale určite sa budú aj informovať, pretože Naozaj bola príležitosť si vypočuť nesmierne zaujímavé informácie. Zdieľam všetko to, čo tu bolo povedané, to, čo povedali tri rečníčky a ja som veľmi e, šťastná a spokojná s tými úvodnými myšlienkami, ktoré predniesla práve naša spravodajkyňa veľmi presne a zároveň veľmi e, rozhodne, pretože chce urýchliť naše, e, usmeriť naše úvahy, ako aj naše práce do budúcnosti. Mám jednu otázku. Do akej miery podľa mňa tá digitálna doba prispieva k tomu posilneniu postavenia žien v tomto digitálnom svete. Táto tretia priemyselná revolúcia, ktorá prebieha, to je naozaj tá revolúcia s veľkým R, ktorá by mala umožniť ženám, dievčatám e, plne dosiahnuť realizáciu ich práv a aby mohli plne zohrávať svoju úlohu v spoločnosti a aby sme sa konečne dopracovali k skutočnej rovnosti e, e, rodova pohlavy, pretože e, tento problém prinášal aj táto diskusia veľa problémov a veľmi často boli ženy práve obeťami keď máme možnosť tejto revolúcie, tak musíme ju využiť. Ona nám umožňuje dobiť tie nové teritoria, ktoré ste spomínali vo vašom prejave. Či už e, ide o politickú emancipáciu alebo ekonomickú, videli sme nedávne, veľmi nedávne príklady, napríklad Arabská jar, kde tá politická emancipácia možno trochu obmedzená, trošku váhavo ide raz krok vpred, raz krok vzad, ale v každom prípade e, mladé ženy a dievčatá využili technické možnosti digitálnej éry, aby mm, zaujali určité miesto či už v iránskej revolúcii alebo a tak ďalej, ale aj tá ekonomická emancipácia. Vieme veľmi dobre, aký pokrok sa mohol zaznamenať vďaka mobilom, napríklad v Afrike. Africké ženy žijúce na vidieku vďaka mobilom môžu získať viacej informácií, môžu sa dostať zo svojej dediny, ak pestujú nejaké plodiny alebo niečo, môžu rozšíriť tú svoju prácu, pestovanie a tak ďalej. Takže to je tá ekonomická emancipácia, ktorá je veľmi dôležitá v rozvojových krajinách a digitálna doba týmto ženám umožnila nájsť svoje miesto, takže treba maximálne využiť e, tieto príležitosti všetky tri, tak ako to spravodajkyňa povedala, ste poukázali na význam výchovy a vzdelania. To je absolútne rozhodujúca, kľúčová záležitosť. E, dôvera e, v seba samého, áno, to je naozaj veľmi dôležité pre ženy našej generácie. Je to možno niečo e, dosť jasné, alebo možno menej, ale ja už vidím, akým spôsobom napríklad moje dievčatá, moje cery sa aktívne angažujú v tom digitálnom priestore, sú tam naozaj veľmi aktívne a pristupujú k životu iným spôsobom. Ale aj tak ešte vidíme e, e, sexistický prístup e, aj v mladých generáciách e, k tomu, ako využívať aj sociálne siete, digitálne siete a tak ďalej. Prebiehajú tam diskusie, výmeny názorov a e, dievčatá, mladé ženy využívajú spôsob komunikácie cez net, cez sociálne médie, médiá. Ale tu konkrétne hovoríme o veciach, ktoré by sa mali e, hĺbkovejšie, detálnejšie rozpracovať ako riešiť postavenie žien e, vo firmách, ako posilniť postavenie žien v pracovnom trhu, aby sme budovali tú dôveru. Hoci sme čím ďalej, tým viacej a spotrebiteľkami a užívateľkami týchto nových e, technológií, spôsobov, ale aby sme ich istým spôsobom aj ovplyvňovali, usmerňovali aby sme ich e, my same budovali tehla po tehle. A samozrejme je to práve to vzdelanie, ktoré by nám malo umožniť, aby sme všetky tie ďalšie kroky boli schopné prekonať, networking a tak ďalej, aby sme mohli naozaj dosiahnuť tú rovnosť medzi pohlaviami. Aj e, v minulosti ja bola som dosť prekvapená a veľkí vedci, aj naše výchovné vzdelávacie systémy sa odvolávali na vedecké, technické skúsenosti, vedomosti. To všetko treba využiť a nájsť e, priestor a miesto, aby sme postupovali ďalej naozaj veľkými krokmi, veľkými skokmi vpred. Teším sa, že budeme môcť predložiť pozmeňovacie návrhy e, v následujúcej práci a ďakujem za vaše príspevky a aj za možnosť vyjadriť sa. Ďakujem pani Legrip v mene socialistickej skupiny. Ja som tieňovou spravodajkyňou, preto sa vyjadrím, ale využijem len dve minúty na to, aby som znovu poďakovala kolegyňam, ktoré sa zúčastnili hearingu. Ďakujem aj spravodajkyni. Myslím, že ona veľmi globálne, veľmi jasne postihla všetky otázky, ktoré nás teraz znepokojujú pokiaľ ide o posilnenie postavenia žien v digitálnej ére. Sú akési dve stanoviska, jednak rovnosť príležitosti v prístupe žien A druhá vec je využívanie a rozvoj akcie, aby sa účasť žien zväčšila. Je dôležité, aby aj v samotnom strategickom pláne pre rovnosť, ktorý pripravuje komisia po roku 2015, aby boli aj otázky súvisiace s digitálnou érou. Môže to byť aj podpora sociálnych a podnikateľských organizácií či entit, ktoré pracujú aj na tom rodovom hľadisku. Rozvoj a využívanie štrukturálnych fondov vo všetkých teritoriách práve na tento cieľ vieme veľmi dobre, aké ťažkosti majú ženy, ktoré žijú vo vedeckom prostredí, aby sa dostali k informáciám, k rozvoju, k novým technológiám. a aby v rámci programov, ktoré sú financované e, štrukturálnymi fondami e, vo vidieckom prostredí, aby sa to využilo práve na tento aspekt e, na financovanie potrieb technologického rozvoja žien na vidieku. Podporujem všetko to, čo povedala spravodajkyňa aj pani Le Grip a dám slovo pani Velde eh, ako tieňovej spravodajkyni za zelených. Um, Ďakujem za slovo. Ďakujem aj rečníkom za veľmi zaujímavé myšlienky. Navštívili sme eh, VIS konferenciu v Ženeve, bola to delegácia z tohto výboru a bolo veľmi zaujímavé vypočuť si to, čo ste povedali v súvislosti s tým, s tým panelom na, na konferenciách, kde bola väčšinou uh, mužov. Jedna z eh, otázok sa týkala Bangladežu, ktorý digitalizoval takmer všetky vládne programy a môžete sa kontaktovať na vládu digitálne, čiže investovali do infraštruktúry a v veľmi odlahlých delená, dedinách e, nainštalovali solárne panely a, a je tam sú, prístup na internet a na starosti no, tieto aktivity majú väčšinou e, ženy. Takže musím povedať, že počnúť s zdravotníctvom, e, otázkami daní na internete je e, veľmi zaujímavé. E, veľká škála aktivít, ktoré môžeme robiť online, niektoré sú samozrejme lepšie, niektoré menej a závisí od toho, ktorú si vezmeme. Možno, že niektorí z nás e, sa tak nezaoberajú internetom, internetom do také miery ako iní. E, taktiež bol zaujímavý ten obraz, ktorý sme tu videli počas prezentácie obrazok ženy v kuchyni z 50. rokov. A táto predstava zaangažovať ženy a keď to porovnáme, čo bolo akceptovateľné v 50. rokoch, ja som bola tínedžerka v tom čase, e, sa zmenila e, tie témy, o ktorých sme hovorili, e, sa dnes stratili a môžem povedať, že sa našiel nový spôsob, ako pokračovať v týchto aktivitách proti e, akému si násiliu na internete. Ehm, ehm, myslím, že takmer všetci politici, ktorí sú na Twitteri, e, e, na sociálnych sieťach, sú taktiež vystavení takémuto internetovému násiliu ehm, ak sa osobne stretnete s niekým na ulici, kto je voči vám vulgárny, môžete odísť preč, ale ťažko tak urobíte na internete. A práve tu zohráva dôležitú úlohu vzdelávanie. Musíme dohnať e, to, čo sme zameškali. E, musíme sa zaoberať e, v súčasnosti sa viac vzdelávanie zaoberá faktami a údajmi, ale často potrebujeme aj iné veci. Musíme sa zaberať rôznymi otázkami a vedieť odpovedať na tieto otázky. Takže vzdelávanie, ešte v oblasti vzdelávania máme čo doháňať. Taktiež je tu postavenie e, hostiteľských spoločností, spoločností, ktoré e, riadia tieto platformy sociálnych sietí majú dôležitú úlohu, aby sa k tomu vyjadrili a zastavili to a musíme dať eh, posilniť ženy v tom, aby mohli zaujať stanovisko. Ako eh, podporíme plnú účasť žien na internete. Toto je veľká výzva ešte stále je tu veľká eh, priepasť v oblasti podnikania, najmä pokiaľ ide o technický aspekt. Možno sa to, že nám nezdá až také zaujímavé, ale možno, že to súvisí aj s biologickou konštitúciou. Žien sme trošku iné ako muži, pristupujeme k problémom iným spôsobom. Eh, my E, radi spolupracujeme s inými ženami a dorozumievať sa, ale muži radi spracujú, pracujú sami na počítači e, niekoľko hodín. Takže ženy potrebujú väčšiu e, akúsi sociálnu interakciu. Takže je možné, že tie spoločnosti spoločnosti, ktoré sa týmto zaoberajú, by my mali prehodnotiť takéto pracovné prostredie. Napríklad pred pármi ro- rokmi som navštívila Google v Írsku. A skutočne som mala dojem, že som išla do školy, kde je obrovský priestor na hranie, pretože tam boli veľké možnosti na, na diskutovanie, na, na e, komunikáciu a skutočne ich záujmom bolo vytvoriť vhodné prostredie, pracovné prostredie pre ľudí a na toto treba dbať. E, právne normy, ktoré sme my tu vytvorili, navrhli v parlamente, boli možno škodlivé pre ženy, napríklad nariadenie pre, o DPH. E, uviedli sme v ňom, že DPH sa platí pri transakcii, a viem, že sa to netýka len Spojeného kráľovstva, ale veľa žien podnikatelie, ktoré e, píšu knihy e, o rôznych ručných prácach a možno majú malý, e, malej, malom rozsahu obchod, elektronický obchod musia sa registrovať na platbu DPH. Kombinujú svoj e, každodenný osobný život s e, svojou podnikateľskou činnosťou. My by sme si toto mali uvedomovať, že aj takíto ľudia sú pri e, navrhovaní právnych noriem, že často malé podnikateľské jednotky sú a sú za nimi ženy možno niečomu, čo povedala Monik, ktorá povedal, že ak sa ti nepáči svet, zmeň ho. Môj otec zase horieva, hovorieval, že nerozčuluj sa, konaj. Takže ja by som chcela poukázať na to, že by sme sa mali aktívne zapájať do tých oblastí, ktoré nás hnevajú, ktoré sa nám nepačia tie údaje, ktoré tu boli uvedené vo vzťahu k pozíciám vyplneným mužmi v oblasti manažmentu, to je hrozné. Ale ako hovoríte, muž nie je nepriateľ, ide skôr o ten systém a my musíme hľadať spôsob, ako zmeniť existujúci systém. Ja som si istý, že všetci manažeri sa tešili, že dostali dobrú prácu a určite nerozmýšľali nad tým, že tú prácu nedostala žena. Uh, Každopádne sa musíme uistiť, že tu bola e, parita medzi mužmi a ženami e, v zamestnaní. Treba dbať na pracovné prostredie, ktoré by vyhovovalo aj ženám a ich potrebám, rovnako ako aj ostatné otázky e, napríklad to, že čo bráni ženám v tom, aby vstúpili aj do tejto digitálnej oblasti, pretože je to obrovská príležitosť. Je to dobrý prostriedok, e, ktorý nás možno niekedy vráti do 50. rokov, ale pomôže nám ísť aj vpred. Ešte raz ďakujem všetkým za príspevky a budem veľmi rada pracovať so spravodajkynou na vypracovanie dobrej správy. Ďakujem pekne a na záver pani Morvaj za politické skupiny. E, Ďakujem pekne za slovo. Budem hovoriť po maďarsky vo svojom materinskom jazyku. Moje e, kolegyne hovorili 8-10 minút. Ja som sa včera prihlásila o e, slovo a hovorila som dve minúty a e, bola tu hrozba útoku, takže verím, že dnes e, na mne nebude páchaná takáto diskriminácia. Mňa by osobitne zaujímalo, a možno očakávam aj odpoveď od rečníkov, že v otázka materstva a internetu ako sa táto oblasť, táto väzba vyvíjala a vysvetlím aj prečo sa na toto pýtam. Kto si tu povedal, že je úžasné, že my, ženy, e, vďaka internetu si môžeme užiť svoju dovolenku, pretože sú tu rôzne programy, e, kde môžeme četovať, a môžu sa tam vyjadriť aj ženy, e, ktoré nie sú e, spokojné s tým, že sú na materskej dovolenke a bol použitý výraz to regret motherhood. E, nemyslím, že toto je úplné naplnenie akejsi, akéhosi, akési potreby, ja som právnička, píšem aj knihu o zneužívaní detí, ale dovolte, aby som uviedla, že ak sa niekto dostane do tej situácie, že olutuje, že sa stal rodičom a toto zverejní a komunikuje o tom e, na otvorenom e, priestore na internete. E, k takéto komunikácii sa môžu dostať aj deti. Nejde o nič iné ako násilie páchané na deťoch. Takéto dieťa ako aj matka sú odkazaní na pomoc. Ja si nemyslím, že um, materská dovolenka e, by nemá byť priestorom na to, aby sme páchali násilie na e, deťoch. Ale môžem povedať aj to, keďže som e, matkou troch detí, už 25 rokov a musím povedať, že nikdy ani na chvíľu som nerozmýšľala nad tým, že som túto vec olutovala, ale určite je faktom, že materstvo prináša veľmi ťažké situácie a možno to pramení z tej izolácie, ktorou trpíme počas materskej dovolenky. Najmä, ak máme malé deti. A Vtedy je internet dobrým prostriedkom na e, akúsi úľavu. Internet je vhodným prostriedkom na to, aby sme udržiavali kontakt s pracoviskom, keď pracujeme na čiastočný úvezok. Toto môžu urobiť aj muži, otcovia, takže internet je vhodný aj na to, že si rodičia môžu podeliť svoje povinnosti, môžu zorganizovať, zosúľadiť súkromný a pracovný život. Ako to už tu bolo spomenuté, internet je vhodný aj na to, že žena sa môže postaviť, tak povedať na vlastné nohy a môže začať nejaké podnikanie online. Toto tiež je riešením na určitú izoláciu, na osamelosť, ktorú môže materstvo prinášať. E, ďalej e, rozptiluje izoláciu tým spôsobom, že máme pocit, že žijeme e, spoločensky, čo môže mať pozitívny a negatívny dopad, pretože v internetovom priestore často ľudia žijú svoj, sa realizujú spoločensky a nie fyzicky sa stretávajú napríklad ženy so svojimi kamarátkami. Čiže je to otázne. Kultúrny život. Takže online môžete navštíviť e, múzeum e, ako matka s malým dieťaťom, čo by ste inak urobiť nemohli. Takže aj toto rieši určitú izoláciu, osamelosť Eh, prípadne neurózu, eh, ku ktorej môže dôjsť. Ale tu je potrebné poskytnúť pomoc. Chcem teda zdôrazniť, že skutočne áno, ženy sa môžu dostať do krizovej situácie v dôsledku materstva, materskej dovolenku. Vtedy treba pomôcť matke aj dieťaťu, ale nemyslím si, že riešením je to, že sa budeme vyjadrovať v tom zmysle, že sme olutovali svoje materstvo. Ak máme takéto, pomoci, takéto pocity, skutočne potrebujeme uh, pomoc. Pretože, ako vravím, je to násilie páchané na dieťati a súčasne trpíme určitým stavom, ktorý si vyžaduje pomoc. Mám ja teda otázku na všetky tri rečníčky ako pomáha, ako podporuje internet podľa eh, existujúcich skúseností eh, ženy eh, na materskej dovolenke a vôbec rodinám s deťmi ako ho možno využiť a ako tieto spôsoby, ktoré tam existujú, prostriedky, ktoré tam existujú, možno šíriť. V Maďarsku je systém ochrany žien. Možno by sme mohli viesť nejaké prednášky, kde by sme o tom ženy informovali. Ešte jedna vec, ak môžem, staršie ženy. Občas hovoríme o problematike starších žien, ktoré tiež e, sú pod hrozbou osamelosti. E, ďalší problém, ktorý oni majú, je, že oni sa nestihli v škole naučiť pracovať s internetom. Aké nástroje, prostriedky na to, aby sme e, otvorili využitie internetu aj pre tieto staršie ženy? myslím na nejaké nové zručnosti, nové prostriedky. Prípadne aj v staršom veku by ženy mohli začať nejaké podnikanie. Ďakujem pekne a teším sa na vaše odpovede. Ďakujem pekne. Pani Ajala chce e, ešte vystúpiť len dve minúty, pretože ešte ten čas, ktorý nám ostáva, musia odpovedať veľmi stručne naše tri kolegyne. Nech sa páči. Mrzí ma aj my sme boli v doprave a riešili sme tému digitálnej éry. Mňa to veľmi zaujíma. Digitálna technológia je ako každý nástroj. Dobrý alebo zlý závisí od toho, ako sa využíva. Otázka. Tie známe digitálne platformy e, do hospodárstva spolupráce, ktoré sa využívajú. A keďže nie je dostatočný legislatívny e, rámec, tak to prináša zhoršovanie pracovných podmienok a to pre ženy zhoršovalo ich situáciu. A druhá otázka. Možnosť vytvorenia prierezovej klauzuly ex ante vyhodnotenia dopadu digitálnych technológií na každodenný život žien na pracovný. Hovorilo sa o, o násilí, o ochrane osobných údajov a akým spôsobom alfabetizovať ženy. V Španielsku máme rôzne programy inštitúcie IMSERSO pre staršie ženy, ale alfabetizácia žien samozrejme vyžaduje čas. Ja, Ďakujem pekne, pani Ajala. Máme len 8 minút. Veľmi synteticky ale môžem povedať, že europoslanci na plene sme schopní vystúpiť v rozprave o stave únie za minútu a povedať niečo. Mrzí ma, že tieto okolnosti sú takéto. Mm, rada by som vám dala viacej času, ale musíme skončiť o 12.30. Ale keby ste mohli zareagovať alebo eventuálne môžete aj podať písomné odpovede a my ich zašleme členom výboru. Pani Šram, alebo ak vy chcete. Budem hovoriť po nemecky, aby som mohla pružnejšie reagovať než v mojej prednáške. V prvom rade ja sa chcem poďakovať. Myslím si, že tu vidíme jednoznačne, v tom sme sa shodli, čo treba robiť, a ako treba pomáhať ženám v digitálnom, eh, digitálnej ére. Ja som, pokiaľ je o tú otázku starších žien a ich zapojenie, to je to, čo vidím. A o tom hovoria aj ženy, keď eh, si vymieňajú na staršie kolena názory a povedzme majú o tom, či mali alebo nemali deti, ako ich to obmedzovalo alebo neobmedzovalo a trvajú na tom, že to je ich právo sa aj takto vyjadriť. To je toľko, čo môžem povedať tomuto diskurzu v sociálnych médiách. A zvolila som na schvál aj túto extrémnu formu, aby som ukázala, čo ľudí bolí, čo ich e, ruší, keď sú matky. To bol len príklad tých tém, o ktorých ženy posledných desaťročiach, storočiach, tak povediac, hovoria a kde nedostávajú priestor. Možno je to tak, že štúdia vyplýva z, e, to Matterhood z Izraela, ale to je ich vec. Ja si myslím, že je právo každej ženy, každej matky sa vyjadriť podľa toho, ako to cíti niekedy povedať aj, že lutuje, že mala deti, proste nebyť e, izolovaná a povedať to a na to po, ma, tomu pomáhajú sociálne médiá a to my ako spoločnosť musíme chrániť. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďalšia račnička, pani Vermu, veľmi rýchlo odpovedám na prvú otázku vzťah medzi materstvom a internetom. Ja by som skôr hovorila o vzťahu rodičov a internetom, keď hovoríme o rovnosti medzi mužmi a ženami, pretože aj mužov a otcov sa týka otázka materstva a aj prístup na internety môže umožniť vlastne to zdieľanie rodičovstva. Keď sa hovorilo o arabskej jari, tak internet sa stal naozaj veľmi plodným, živým, konviviálnym priestorom, ktorý prispel k slobode a internet sa glorifikoval ako nástroj slobody a teraz sa dostávame do opačného extrému, keď nenávisné reči sa šíria na nete a mnohí poukazujú na to, že nástroj je zodpovedný. Nie, nástroj ostáva stále len nástrojom. Sme to my, ktorý musíme istým spôsobom ovplyvňovať alebo nejakým spôsobom e, riadiť tie obsahy, ktoré tam sú. To, že e, ženy majú možnosť vyjadrovať sa, tak môžu bojovať proti izolácii, aj takej izolácii, ktorú môžu cítiť napríklad počas svojho materstva. Tak ja by som v žiadnom prípade nehovorila o zneužívaní, tak ako to vidíte vy, ale skôr uh, si myslím, že umožňuje internet bojovať proti izolácii alebo izolovanosti, ktorú môžu ženy eventuálne cítiť. A uh, využívať to nielen mladé ženy, dievčatá, materstva a tak ďalej, ale aj tí, ktorí sú v vzdialených oblastiach nejakým spôsobom izolovaní a podobne. Ďalšia otázka. Tá kolaboratívna ekonomika to, čo sa hovorilo, internet obnovuje formy ak, e, našich pracovných vzťahov a ideme možno tým smerom, že internet umožňuje rozvoj, nie možno e, takej práce, ktorá je platená teda zamestnancov, ale skôr ideme cestou podnikania. Mrzí ma, že hovorím tak rýchlo a v tom súkromnom živote, na rozdiel od toho, čo tu bolo povedané, že súkromný život je nejaká uh, je nejaká zátvorka alebo nejaká pauza v živote, odbornom živote, ale mnohí digitálni aktéry si myslia, že súkromný život to je ten terén, kde musíme bojovať a kde musíme uchovať naše práva. Ide tu nielen o otázku e, žien, ale musíme aj dávať naozaj pozor, akým spôsobom naše súkromné údaje, údaje môžu byť používané v digitálnom svete, môžu byť exponované, zneužívané. Takže tu musíme naozaj veľa urobiť, takže aj tu je tá výzva vzdelania, výchovy, prístupu k dobrým informáciám. A vy môžete popracovať práve na tej otázke e, súkromného života, súkromných údajov, osobných údajov. Ďakujem. A na záver, pani Muro. Ja naozaj kosonom Uh, Chcem povedať Kosonom, uh, účastníčke z Maďarska. Dovolte, aby som reagovala na jednu otázku, či môžeme využiť internet na to, aby to pomohlo rodičom a deťom a starším. Odpovedie áno. Áno, môžete vytvoriť napríklad ja som bola v Butane. Vy ste hovorili o využívaní internetu na, využíva- na vybudovanie komunitných stredíc, kde by ste mohli byť s deťmi, s matkami, kde by ste sa mohli učiť. A tieto sedenia na učenie by boli na tému, ktorú si zvolíte aj starší to môžu využívať, môže sa to využívať na určité zdravotné postupy. Komunitné centra pohania internet a môžu sa využiť na to, aby sa tam napríklad stretávali ľudia na to, aby sa niečo učili. A toto by malo existovať a môže existovať, najmä vo vidieckých oblastiach, o ktorých sme hovorili už predtým. Myslím si, že toto je veľká príležitosť. Ďalším príkladom je, že ak ste pracujúca žena a máte deti, môžete mať flexibilný čas a robiť z doma. A tak sa to už deje, z domu, a tak sa to už deje. Predsa nemusíte chodiť každý deň do práce. Napríklad e, vrcholná patentová pracovnička v IBM je pracujúca žena, ktorá robí veľmi často doma. Väčšinu času doma. A pritom je veľmi úspešná. Takže môžete mať pružný čas a nemusíte chodiť každý deň do práce. To je politika firmy, ktorá vám môže pomôcť. Potom niečo, čo je štrukturovanejšie. Môžete hovoriť o deťoch, o materstve, o otcovstve a tak ďalej. A každý je súčasťou tohto riešenia. Môžete dať dovolenku mužovi, žene, spolu. A jednoducho ide o to, aby si nemysleli, že keď sa vrátia do práce, že musia veci dohnať. Nie, majú mať normálny pracovný rast, kariéru. To treba zlepšiť. Takže komunitné centra, áno, využitie internetu, pomôcť rodinám, stretávať sa s ľuďmi, áno, áno, áno. A dá sa to mnohokrát využiť, tak ako som to už tu napovedala. Ďakujem pekne. Na záver na dve minúty pani spravodajkyňa. Uh, just... Ja nepotrebujem ani dve minúty. Chcem sa poďakovať rečníkom, rečníčkam. Bolo to veľmi dobré a chcem vás všetkých, dvoch pozva- všetkých pozvať na 22. oktobra, keď budeme mať ďalšiu konferenciu k tejto téme. Organizuje to naša skupina, ale každý je srdečne pozvaný. A tam by sme chceli mať neskôr taký networking a večeru so všetkými, čo majú záujem o túto tému. Dostanete po zvánku, ale chcela som využiť túto príležitosť a teším sa na našu veľmi plodnú budúcu debatu. Prerušujem dnešné stretnutie a budeme pokračovať dnes o 15.